Ďakujem pekne, pani predsedajúca, kolegyne, kolegovia. E, rakovina je zrejme tou najvýznamnejšou výzvou z pohľadu zdravotníctva v Európe a zvládnuť e, rakovinu, to je naša ambícia. Musíme sa sústrediť na viaceré faktory. Európa musí byť lídrom, pokiaľ ide o výskum, e, vývoj, a nové technológie. Napríklad myslím na umelú inteligenciu, takisto tlač 3D, a rôzne faktory, ktoré sa viažú ku genetike. Pokiaľ ide o technický inovačný plán, bude to k ničomu, ak nedáme do stredobodu toho pacienta. Čo to znamená? To znamená zabezpečiť prístup k liekom za priateľné ceny, alebo za nízke ceny dokonca. Treba otvoriť diskusiu v rámci farmaceutického odvetvia, Nechceme mať e, zdravie alebo zdravotníctvo dvoch tried alebo dvoch rýchlostí. Pacient musí byť ústredným bodom aj v prevencii, v liečbe. Hovorilo sa o dôležitosti práve prevencie už predtým. E, vieme, e, aký je zdravý životný štýl. Ten samozrejme je často aj tým nákladnejším typom životného štýlu. Dať teda do stredobodu pacienta to zároveň znamená venovať pozornosť aj mladým. Nie je možné ich opomenúť, pretože mladí stále častejšie e, sú e, dotknutí, sú postihnutí rakovinou a v období života, ktoré by mali stráviť e, bez takýchto starostí. Je nevyhnutné prejaviť solidaritu, dôveru, spoluprácu a hlavne vo vzťahu k tým, ktorý, ktorých život je vystavený takémuto riziku. Ďakujem pekne, pani Šaldemoze. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Boj proti rakovine je jedným z najdôležitejších bojov, ktorý vedieme v rámci súčasného zdravotníctva. V nemocniciach po celej Európe doktori, pacienti, sestry, príbuzní bojujú s týmto každodenne, snažia sa zachrániť životy a pomôcť tým pacientom, ktorí ochoreli na rakovinu, aby mali lepšie životy, keď sa skončí ich liečba. Je to mimoriadne dôležité, ale musíme spraviť viac. Musíme spraviť viac aj na európskej úrovni. To dokážeme, potrebujeme viac peňazí na výskum, treba robiť oveľa viac eh, v oblasti prevencie. Tu mám na mysli hlavne európsku úroveň, kde dokážeme zabezpečiť, že vystavenie karcinogénom bude zredukované, dokážeme zakázať nebezpečné látky a dokážeme sa výrazne zlepšiť e, poučením sa z vlastných skúseností vzájomne. A je dôležité, aby sme sa dozvedeli v súčasnosti, ako sa dá po rakovine napríklad znova naštartovať život, ako sa dá znova fungovať a spoločne dokážeme určite spraviť obrovský skok vpred v boji proti rakovine. Ďakujem veľmi pekne. Ďalší na minútu pani Banting. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Tumory. Čo robí rakovinu tak nebezpečnou? Je to fakt, že je to tak komplexná choroba Tumory, ktoré spadajú pod ten istý, tak povedz, dážnik, sú často rozdielne, rozmanité. Sú rôzne typy rakoviny prsníka, ale stále sa to nazýva rakovina prsníka. Hočkinov lymfom útočí na mladé životy, nie na starých a je to 95% eh, liečiteľné, čo je úžasné, ale iné eh, typy rakoviny sú automatickým mortielom smrti. Okrem toho, genetická nestabilita znamená, že tumory prechádzajú evolučným procesom, čo znamená, že môžu sa rýchlo stať rezistentné voči liečbe, ktorá predtým fungovala ale vieme, že jeden, jedna z troch rakovín môže byť eh, liečiteľná. Takže treba spraviť viac. Pokrok v genomickom výskume umožňuje eh, výskum teda v oblasti eh, mutácií tumorov, to rýchlejšie po, pokročuje. Epigenetika takisto sa um, dáva možnosť pozrieť sa nad rámec DNA a kombinovať medicínske informácie s kritickými informáciami ohľadom tých externých environmentálnych faktorov, ktoré boli dnes spomenuté Musíme sa chopiť eh, tých príležitostí, ktoré prinášajú tieto formy pokroku. Bioinformatika, veľké dáta, umelá inteligencia, tak aby nám to pomohlo v tomto boji. Vyzývam Ursulu von der Leyen, aby z boja proti rakovine spravila absolútnu prioritu nadchádzajúcej Európskej komisie a takisto na poli vedeckého výskumu, ako aj v medicínskej oblasti. Ďakujem. Thank you very much. Ďakujem pekne. A ďalej pani Tardino na minútu. Ďakujem. Rakovina predstavuje e, primárny dôvod úmrtia v mnohých členských krajinách. E, len na rakovinu prsníka e, viac ako 84 tisíc nových prípadov zaznamenávame každý rok. Napriek mnohému pokroku, významnému pokroku, ešte aj v súčasnosti tá prevencia nie je dostatočne efektívna E, nie je to potrebné na to, aby sme dokázali efektívne bojovať proti rakovine. Máme e, tie programy, ktoré načetla predsednička von der Leyen, teraz očakávame na fakty. Treba vypracovať spoluprácu medzi e, sieťami excelentnosti, treba zlepšiť diagnostickú kvalitu, treba zlepšiť multidisciplinárnu spoluprácu. Predovšetkým je treba zintenzívniť koordináciu medzi členskými štátmi pretože ešte stále je príliš veľa tých rozdielov, pokiaľ ide o prístup, screening, liečbu, tak medzi jednotlivými členskými štátmi, často je to dokonca aj medzi jednotlivými regiónmi v jednej členskej krajine. Takisto, pokiaľ ide o tie príčiny e, tej choroby v Sicílii, na Sicílii e, potvrdzujú niektoré vedecké údaje, že sa tam vyskytuje rakovina istého typu a to nemôžeme opomenúť Eh, musíme tlačiť eh, na tých, ktorí sú zodpovední za zdravotníctvo, aby vo všetkých mestských aj regionálnych centrách eh, zabezpečovali nie len prevenciu, diagnostiku, ale aj psychologickú pomoc tým, ktorí boli takto, touto chorobou postihnutí. Takisto je nevyhnutné, aby bola tá liečba humánna, aby to bolo v popredí. Ďakujem pekne, pani Tomašič, minúta. Borba proti raka tráži stále. Ďakujem. Boj proti rakovine si vyžaduje kontinuálne finančné investície nie len do zdravotníctva, ale aj do výskumu a do vzdelávania. Niektoré európske krajiny, vrátane Chorvátska, je pre nich stále ťažšie a ťažšie e, držať krok e, s rozvinutejšími krajinami, pokiaľ ide o náklady na liečbu, na diagnostické metódy. Tie sa stále navyšujú a nakoľko nejde s nimi ruka v ruke ekonomický rast a zvyšovanie životného štandardu, tak sa stávajú tieto typy liečby alebo lieky menej dostupnými. Chorvátsko je 10. statom mieste, pokiaľ ide o mortalitu z dôvodu dôvodu rakoviny. Len Maďarsko je na tom horšie zo všetkých členských štátov. V 2016 344 osôb zo 100 tisíc ľudí umrelo na rakovinu v Chorvátsku, pričom európsky premiér je 262 a americký priemer je 164, znamená 164 zo 100 tisíc. Tieto údaje samé o sebe sú dostatočným dôkazom, že treba viac investícií. Nebude to možné bez silného podnikateľského prostredia a bez e, krátení niektorých iných nafúknutých častí verejnej správy, finančne nafúknutých. Ďakujem pekne pani Kola Nesterle. Ďakujem pekne, pani predsednička. Podľa nedávnych odhadov rakovina zober, zom, zabije 1 400 tisíc Európanov a každého sa nás týka táto priorita, teda boj proti rakovine. Potrebujeme celoeurópsky plán, aby sme spojili eh, prostriedky v oblasti výskumu a inovácií. Musíme zharmonizovať aj politiky verejného zdravia, pretože iba spoločne budeme účinní a posunieme sa vpred pri výskume a boji proti rakovine. Tu chcem hovoriť aj o otázke e, dostupnosti liekov, zásob liekov v jednotlivých členských krajinách. Nedostatok sa týka e, hlavne niektorých e, liekov proti rakovine treba zanalizovať príčiny týchto nedostatkov. E, treba, aby všetci aktéry boli zodpovední, aby sme mali zharmonizovanú, zharmonizované predpisy a aby sa dali e, dodávať lieky aj medzi členskými krajinami. Treba zaručiť prístup všetkých Európanov a to transparentne. V prípade všetkých e, liečieb v EÚ treba mať aj udržateľný hospodársky priestor pre podniky aby mohli investovať e, do inovácií a výskumu v Európe, ale títo aktéry naozaj musia myslieť na všeobecný záujem. E, zásadné zložky liekov sa vyrába napríklad v Číne, v Indii, teda mimo EÚ, aby sa ušetrilo na pracovnej sile a aby tu platili menej prísne e, predpisy a to ešte prispieva k nedostatku liekov, ak teda lieky nie sú v súlade s predpismi v krajine, v ktorej sa majú predávať. Takže na európskej úrovni musíme konať a musíme priniesť aj európske odpovede. Merci beaucoup. Ďakujem pekne na minútu pani Dali teraz. Ďakujem pekne, vážená pani predsednička, vážený pán komisár. Chcem sa zamerať na deti dnes, pretože sú to tie naj... E, horšie prípady rakoviny <clears throat> a pritom eh, teda tých umrtí je v Európe v prípade detí eh, priveľa. Počas, eh, napriek snahám ten pokrok nie je dostatočný, hlavne pri ojedinelých <clears throat> formách rakoviny. Mnoho detí žiaľ zomiera. Žijeme v Únii, kde sú ešte stále veľké rozdiely medzi členskými krajinami, čo sa týka prístup k najlepšej starostlivosti a poznatkom. To znamená, že sú až 20-percentné rozdiely, čo sa týka miery prežitia malých pacientov, preto potrebujeme celú európsku spoluprácu pri inováciách a aj starostlivosti. Iba takýto celoeurópsky pokrok môže byť prospešný pre inovatívne platformy ak je nejaká choroba ojedinela a uznáva sa na národnej úrovni ako taká, tak to zvyšuje šance to riešiť aj na európskej úrovni, takže už aby ani jedno dieťa nezomrelo zbytočne. Ďakujem a teraz na minútu pán Krá. Ďakujem pekne. Otázka rakoviny sa ma týka osobne aj preto, že moja manželka pred 5 rokmi zomrela na rakovinu. Myslím, že každý tu môže nejakú podobnú e, príhodu spomenúť. Takže nie je tu pochybnosti o tom, ako je to naliehavá téma. Ale otázka je, či rakovinu porazíme tým, že budeme mať celoeurópske programy, alebo či nie sú potrebné lepšie rámcové podmienky pre tých, ktorí robia výskum a e, produkujú inovácie. Takže um, treba tu uľahčiť výskum, e, dať tu daňové stimuly pre výskumníkov, to im uľahčí prácu. rozdiel na dĺžka života to nemusí byť nutne riešené na byrokratickej úrovni, ale treba zabraniť tomu, aby toľko mladých e, lekárov z východu išlo pracovať na západ. Takže e, môžu byť ešte centrálnejšie iniciatívy, aj programy, ale e, to naozaj nezmení nič na tom, že najdôležitejšia je otázka výskumu. Ďakujem. Thank you very much. Ďakujem na minútu a pol, pán Mažilis. Ďakujem pekne. Vážená pani predsednička, pri chorobe a úmrtí vyvstáva jednoduchá otázka, síce prečo sa to muselo stať. Celoeurópske opatrenia sú ešte stále nedostačujúce zjavne v 85. sme tu začali na európskej úrovni pôsobiť, vynaložili sme miliardy na výskum, a, ale ako vyhodnotiť výsledky? <clears throat> Ide o to znížiť výskyt o 15 eh, prípadov rakoviny do roku 2025, ale to nestačí, treba si to zanalizovať systematicky a zistiť, prečo to nestačí. Boj proti rakovine to je dôležitá politická priorita E, novej predsedničky komisie. A dúfam, že aj nová komisia začne takým tým kritickým prehodnotením toho, čo sme urobili doteraz e, zamerať sa na vplyv životného prostredia aj iných rizikových faktorov, screening, e, lepšia diagnóza. Okrem iného dúfam, že takéto globálne plány potom budú vypracované. Skorá prevencia a odhalenie sú zásadné a to znamená, že musí byť aj zharmonizovaný systém informovania o rakovine. Ďakujem teraz pani McGuinness. Ďakujem pani predsednička. V prvom rade sa chcem poďakovať pánovi komisárovi za e, to, čo ste spravili značením v oblasti zdravia a blaha, vieme to mnohí. Takže táto diskusia prichádza e, naozaj v správnu chvíľu. E, mnohí tu hovorili o tom, ako im zomreli blízky. Milovaní, e, ťažko sa to počúvalo. Tento týždeň vystúpim na konferencii v mojom okrsku E, organizuje to výskumný a vzdelávací trast. Je to 6, výročné stretnutie. Je to podpora pre rodiny a jednotlivcov, ktorí mm, sa liečia na nejakú rakovinu. Ale e, ide tu aj o získavanie prostriedkov finančných a podporiť miestne nemocnice, aby mali e, zariadenie, výbavu na liečbu pri rakovine vieme, že mnohé krajiny robia e, preventívne prehliadky e, pri rôznych rakovinách prsníka, hrubého čreva, krčku maternice, takže potom sa to tu dá porovnať a možno, že tým e, situáciu zlepšiť, ale ako som začala, tak aj skončím, teda, že sobotu teda vystúpim na tej konferencii, a e, Elizabeth Summersby, ona je e, zdravotnou sestou, e, ona naozaj za tým stojí. Naozaj vzdávam hold tým, ktorí sa starajú o chorých na rakovinu, robia oveľa viac ako len to, čo je potrebné na to, aby život pacientov bol lepší a aby o nich bolo dobre postarané. Ďakujem pekne. Teraz na záver dostane opäť slovo pán komisár Andrukaitis. Ďakujem, vážení prítomný. Veľmi pozorne som počúval s veľkým záujmom. Ďakujem za vaše podnety, za vašu angažovanosť. Rád som si vypočul eh, mnohých, ako ste hovorili, o spravodlivosti, solidarite, sociálnej spravodlivosti spravodlivosti ako také. To je pre nás e, dôležité naozaj a prevencia je lepšia ako liečba a naozaj by bolo dobré si uvedomiť, že treba spraviť viac na európskej úrovni a mať aj viac e, európskych vlajok a menej národných tu v tejto miestnosti, pretože potrebujeme viac solidarity, pochopenia a spolupráce. Takže chcem sa poďakovať pani e, Ríz, aj pani McGuinness za milé slova. Mne e, bolo potešením s vami spolupracovať. E, e, vyhodnocujeme právne predpisy, čo sa týka liekov určených pre deti. Zverejní sa to v roku 2020. Hovorilo sa tu o Spolených štátoch amerických. E, tam sa mala sprísniť e, legislatíva v prípade elektronických cigariet. Ehm, vieme, ako sa to vyvinulo. A tieto e, produkty je jasné, že sú hrozbou pre občanov, takže treba na tom ešte ďalej pracovať a hovorilo sa to aj o pesticídoch, karcinogenoch, e, endokrinných perturbátoroch. E, naozaj to e, spomenuli aj dvaja kandidáti na post komisárov v ich listoch, takže komisia nová urobí určite ešte viac. Aj strana, ktorá je za Brexit, zdá sa, že rozumie čo sa môže stať, e, ak nebudeme jednotne bojovať proti tejto chorobe. Takže Brexit naozaj môže byť škodlivý. E, som rád, že to chápite. E, takže netreba tu nechať pacientov v neistote. Niečo sa tu povedalo o rakovine prsníka, sú tu usmernenia Euró. EU Ehm, je to súčasťou Európskej iniciatívy a tá iniciatíva sa zameriava práve na pacientov a sú tam rôzne odporúčania a genomický výskum, epigenomický výskum je veľmi dôležité. Ja sám som lekár úplne s tým súhlasím, povedala som to aj v úvode. Pracujeme na e, milióne genómov, musíme bez pochyb spraviť ešte viac. Európa eh, uplatňuje ciele udržateľného eh, rozvoja, napríklad predčasné umretie kvôli rakovine. Eh, do roku 2030 sa to má znížiť úmrtnosť o tretinu. Potom sú tu spoločné ustanovenia pre všetky európske krajiny a môže to zlepšiť život občanov aj celej spoločnosti E, iba na národnej úrovni by sa to nepodarilo. Je to zložitá otázka a sú tu aj ojedinele e, formy rakoviny a tu je to skutočne pridanou hodnotou, tá európska. Aj tá sieť e, ukázala už prvé pozitívne výsledky. Je jasné, že sa uberáme správnym smerom. EÚ je asi najlepším spôsobom, ako šíriť vedomosti aj osvedčené postupy naprieč členskými krajinami. Je tu aj návrh nového plánu na boj proti rakovine. Načrtla ho nová predsednička komisia. Budú to príležito, bude to príležitosť, ako e, zvýšiť účinnosť boja proti rakovine. Nepochybujem o tom, že komisia naďalej bude tu vyvíjať úsilie pri predchádzaní rakovine to všetko nadvezuje na minulú prácu komisie. Ja som si vás naozaj veľmi rád vypočul. Mnohí z vás sú tu priatelia. Ja dúfam, že teda vaša práca bude v prospech pacientov, ich rodín v celej Európe. To je naozaj cieľ, ktorý sa oplatí nasledovať. Ďakujem. Ďakujem pekne, vážený pán komisár. A teraz na záver ešte rada pani ministerka Tupurajnen. Nech sa páči. Vážená pani predsednička, vážení poslanci, poslankyne, na záver sa vám chcem poďakovať za túto veľmi užitočnú diskusiu, ktorá prichádza v správnu chvíľu. E, ide o boj proti e, rakovine. Rakovina je e, určite osobná tragédia a môžete ten boj prehrať napriek vašej vôli aj najlepšej pomoci profesionálov. V tomto boji ako politici a inštitúcie EÚ musíme využiť všetky dostupné nástroje. Chcem zopakovať, že fínske predsedníctvo je ochotné spolupracovať s Európskym parlamentom a zvýšiť teda povedomie o tom, čo rakovina e, predstavuje pre Európanov, pre EÚ a potom je tu aj e, blaho a čo to predstavuje a určite je to niečo, čo súvisí s bojom proti e, rakovine. Treba podporovať výskum Čiže dočasná dohoda o tom, že e, to bude aj zahnuté do budúceho horizontu 2020, to je niečo, čo sa nám páči a podporujeme to ako predsedníctvo. Takže ešte raz sa vám chcem poďakovať za túto veľmi dôležitú diskusiu a ďakujem aj za vašu angažovanosť. Ďakujem pekne, vážená pani ministerka, týmto túto rozpravu uzatvárame. E, ďalším bodom bude výklad rady o jej pozícii k návrhu všeobecného rozpočtu na rozpočtový rok 2020. Ich warte noch einen Moment, bis die Počkáme, aby sa mohli vymeniť e, na poste

pánovi ministrovi Tilikainenovi za radu. Pani predsedajúca, dámy a páni, poslankyne a poslanci, je pre mňa cťou predniesť stanovisko Rady návrhu Všeobecného rozpočtu na finančný rok 2020. Rád by som začal tým, že počiarknem, že toto stanovisko rady si získalo veľkú podporu, prevažnú podporu členských štátov a rada navrhuje na budúci rok rozpočet 167 miliard eur v vyčlenených rozpočtových prostriedkoch. Je tu nárast o 0,6 v porovnaní s rozpočtom na 2019. Podľa názoru rady ten budúci rozpočet má zaistiť kontinuitu. Budúci rok je posledným rokom viacročného finančného rámca 2014 až 2020, teda roku, kedy mnohé európske programy budú završené. Rada chce, aby tento rozpočet Európy sa aj naďalej sústredoval na spoločné priority. Posilňovanie európskej ekonomiky, zvyšovanie konkurencieschopnosti, zvyšovanie efektivity využívania fondov a ochrana vonkajších hraníc. A samozrejme aj riešenie environmentálnych otázok klimatických zmien. V týchto eh, časoch eh, sme si vedomi svojej zodpovednosti a Európa musí bojovať eh, na viacerých frontoch, aby si ochránila to, čo dosiahla a aj svoju konkurencieschopnosť. V Únii čelíme viacerým výzvam diskutuje sa o odchode Spojeného kráľovstva, hovorí sa o definovaní jasných priorít na nastávajúce obdobie, ako aj otázky, ktoré sa týkajú e, nových inštitúcií, teda zmien na inštitucionálnych postoch v tomto roku. V tomto celkovom kontexte musíme mať na pamäti aj to, že rozpočet nie je len o číslach, ale je to významný nástroj, ktorý umožní stanoviť cestu, ktorou sa budú vyvíjať európske politiky. A preto musíme zabezpečiť, že sa budeme sústredovať na európsku pridanú hodnotu, aby to malo naozaj prospech pre našich občanov. My ako spolu legislátor e, musíme mať na mysli to, ako sa tieto prostriedky vynakladajú. A preto rada vždy sa snaží konať rozumne a s finančnou disciplínou. A sme si vedomi aj rozpočtových obmedzení, ktoré tu sú. Chceme e, samozrejme byť pripravení aj na tie výzvy, ktoré ešte nepoznáme, ale určite na budúci rok prídu. Pani predsedajúca, dámy a páni, dovolte mi teraz e, zahlbiť sa podrobnejšie do stanoviska rady. Rada navrhuje E, pokiaľ ide o vyčlenené rozpočtové prostriedky, tak ako bolo povedané, povedané na rok 2020, 1,6 miliard eur. Toto nie je e, redukcia rozpočtu, ale v podstate oproti roku 2019 európsky rozpočet narastie o 1 miliardu eur. Pokiaľ ide o platobné prostriedky, tam sa e, nejaké úpravy ani nepredpokladajú a rada aj naďalej bude podporovať e, posilňovanie programov v rámci e, pod odseku pre rozvoj. Tam to bude 24 miliard, čo je navýšenie oproti tomuto roku na úrovni niekoľkých percent. Okrem toho, pokiaľ ide o ekonomické aspekty a teritoriálnu koheziu tam na, na rok 2020 očakávame náraz o 2,20 čo je dosť významné. Ďalej oblasti obrania a bezpečnosti tam predpokladáme nárast, teda budeme aj naďalej podporovať opatrenia členských štátov, ktoré sme začali uplatňovať už v predchádzajúcich rokoch. Posilní sa Frontex, e, Európska e, pobrežná stráž, a ide o to, aby sme mohli posilniť do roku 2027 e, tieto zložky, konkrétne tú e, pohraničnú stráž o 10 tisíc osôb. Čiže majú tu viacero programov v rámci všetkých e, okruhov rozpočtu a v Hovorí sa tu napríklad o Agnose a o Galileu ako nových satelitných systémoch. Ďalej, e, finančný program na spájanie, teda spájame Európu. Okrem toho e, veľké projekty v infraštruktúre, napríklad ITER. Erasmus Plus je ďalší program a to viem, že to je jeden z e, programov, ktorý sa nám veľmi páči. Ďalej, program LIFE, to sa týka environmentálnych otázok. Ďalej, ďalšie mechanizmy napríklad aj vytvorenie Európskej prokuratúry a tak ďalej. Chcem zdôrazniť stanovisko rady aj v tom e, zmysle, že sú to niektoré osobitné otázky. Poprvé, rada odmieta návrh komisie, aby sa použil a článok 50 bod 3 finančného nariadenia. Rada taktiež e, sa rozhodla, rozhodla z hľadiska výskumu e, presunúť nejaké prostriedky pre potreby migrácie, aby rozpočtové orgány mohli reagovať na konkrétne e, potreby, ktoré nastanú v budúcich rokoch. Pokiaľ ide o administratívne náklady a výdavky, tam e, sa rád vychádza z rozumného, e, z rozumného spôsobu prípravy rozpočtu. Ide o to, aby sa uplatňovali prostriedky na tie rozpočtové linky, kde e, bude efektívnejšie e, využitie. Napríklad konkrétne v danom prípade ide o zniženie na úrovni 55 miliónov. Požiadali sme komisiu, ako aj v Lani, aby zohľadnila mieru e, asignovaných rozpočtových prostriedkov. Na záver mi dovolte, pani predsedajúca, dámy a páni, Dovolte teda na záver povedať, že dnešná rozpráva podľa mňa určite bude znamenať začiatok e, série konštruktívnych a otvorených výmen názorov a pre nás to určite bude znamenať, že sa dopracujeme k rozumnému kompromisu. Bez toho, že by sme sa odklonili od našich spoločných cieľov, musíme preukázať, že nám na Európe záleží a že budeme e, schopní hľadať spoločné a priateľné východiska. Ďakujem vám za vašu pozornosť. Srdečná vďaka, pán minister. A teraz v mene komisie pán komisár Rettinger. E, vážená pani predsedajúca, e, vážený pán e, predstaviteľ rady, ctené poslankyne poslanci. Pozíciou rady a dnešným rokovaním e, dávame tomu časovému plánu e, v rámci všetkých tých aktérov, e, rada, parlament, záväzok postarať sa o to, aby rozpočet na rok 2020 do polovice novembra bol schválený. Aby bola jasnosť z pohľadu programov, z pohľadu tých financií aj pre ľudí do ďalších rokov. My v rámci komisie vychádzame z toho, že chceme zabezpečiť kontinuitu a môj možný následovník, e, komisár Johannes Hahn, bezprostredne od 1. novembra potom bude môcť túto úlohu zabezpečovať ako poskytovateľ tej služby pre vás. Nad rámec e, normálnych tematických okruhov sú tu aj mimoriadne veci a mimoriadná udalosť v podobe vystúpenia Spojeného kráľovstva z Európskej únie keď prichádza k vystúpeniu, keď príde e, v októbri a keď nebude žiadna úprava, tak budeme mať medzeru nadchádzajúci rok, medzeru, ktorá bude musieť byť kolegiálne riešená v patričnom čase. Zatiaľ vychádzame z toho, že kráľovstvo bude všetky tie právy, povinnosti a práva rozpočtového rámca, ktoré zasahujú do roku 2020, rešpektovať aj v poslednom roku rozpočtového obdobia. V prípade, že nepríde k žiadnej dohode a že Spojené kráľovstvo automaticky vystúpi bez predlženia, tak potom vzniká e, medzera neto vyjadrení asi 11 miliard eur do budúceho roka. A akoľko Európska únia, na rozdiel od e, akýchkoľvek iných orgánov, členských e, štátov, regiónov, má zakázané hromadenie, nadmerné hromadenie dlhov, musíme bezprostredne spoločne zavrieť tú finančnú medzeru a za tým účelom by potom komisia predešte obdobím e, rokovaní, ktoré začnú ku koncu oktobra, ktorá by prišla s návrhom, ktorý by mohol byť v duchu, že tých 11 miliárd e, dosiahneme prostredníctvom krátení. Mohlo by to byť v duchu, že tých 11 miliárd e, do, zabezpečíme vyššími platbami do rozpočtu a predpokladá sa ale taká stredná cesta medzi obhajiteľnými kráteniami, ktoré nám nespôsobia nejaké veľké škody a troška väčších platieb do rozpočtu. Takže to by mohla byť taká tá rozumná cesta a uvidíme, ako to o tri týždne bude vyzerať podľa potreby. Vnímame to ako dôležité, aby Rada, Parlament aj Komisia sa stotožnili s tými prioritami v zásade to je stabilizácia e, rastu, zamestnanosť, posilnenie našej konkurencieschopnosti, inovácie, eventuálne opatrenia, ktoré sa týkajú ochrany proti klimatickým zmenám na európskej úrovni, nad rámec e, znižovania emisí, emisí nad rámec tých e, štandardov, to znamená aj teda investície a znamená to aj posilnenie vonkajšej vnútornej bezpečnosti pri niektorých úspešných programoch sa rada stotožňuje s návrhom komisie a pokiaľ ide o Kopernikus a iné infraštruktúrne projekty, je nevyhnutné tam pridať aj projekt priemyselného rozvoja v oblasti obrany. Tu myslím, že veľmi dobre reflektuje návrh rady naše stanovisko, naše pozície. V prípade niektorých škrtov, krátení si robíme starosti a ja sa o tom podrobnejšie eh, vyjadrím aj v rámci rokovaní, pokiaľ ide o tie obavy, ktoré máme, alebo pokiaľ ide o tie škody, ktoré môžu tie eh, škrty eventuálne napáchať. Budeme o tom spolu hovoriť. Už celé roky hovoríme o 3% eh, nášho HDP v Európy, ktoré má byť vynakladané na výskum. Sme na úrovni 2%. Horizont 2020 je len časť tej vízie výskumu, ale dôležitý pretože chceme v mnohých oblastiach dosiahnuť ten najlepší výskum, napríklad digitálny rozvoj. Zníženie o 10 miliónov nie je obhajiteľné. A myslím si, že aj rada to smerom na vonok eh, pred verejnosťou dokáže len ťažko obhajiť. Sú tu konkrétne príklady. Pokiaľ ide o kľúčové technológie do budúcnosti, ako je nano, mikro, laser, biotech, musíme o 20 krátiť v oblastiach, kde výrazne teraz už za Amerikou a Čínou zaostávame. Je to naozaj rozumné? Kladiem si otázku. Pokiaľ ide o tému umelej inteligencie, pokiaľ ide o technológie pre digitalizáciu európskeho hospodárstva, tam sú zamýšľané krátenia. 180 miliónov menej eh, v rámci Rady pre výskum. To znamená konkrétne 80 výskumných projektov vypadne, nebude realizovaných. Napriek tomu že teraz je už nadmerne vysoký počet e, zmysluplných projektov, ktoré nie je možné spolufinancovať, pretože sú naše prostriedky obmedzené. Myslíme si, že aj v oblasti výskumu na poli zdravotníctva, takisto digitálna transformácia verejného zdravotníctva starostlivosti ďalej e, zdravotníctvo alebo e, elektronické zdravotníctvo e, s umelou inteligenciou. Tam sú dobré dôvody, prečo zachovať tie prostriedky na európskej úrovni. Máme spoločné podniky Joint Undertakings, pokiaľ ide o výskum v oblasti dopravy. Tu sa navrhuje 80% krátenie. Shift to rail, prechod na kolaje, na železnice, tam je tiež zníženie. Aj v ďalších iných programoch. To by viedlo v časti k tomu, že programy, projekty by sme museli jednoducho ukončiť Budeme o tom e, dôsledku hovoriť v nadchádzajúcich týždňoch, pretože všetky projekty dávajú e, zmysel lepšie v európskej, na európskej rovni ako 27 fragmentovaných systémov. A všetky tie projekty sú ohrozené v prípade, že krátenia budú realizované v podobe, ktorú navrhla Rada. Connecting Europe, cezhraničná infraštruktúra, 200 miliónov krátenie. To konkrétne znamená, že niektoré projekty e, na budúci rok nebude možné spustiť a ďalšie Safe Action Rakúsko, Fínsko, Francúzsko, Nemecko, Holandsko. Chceme vytvoriť systém e-call, teda núdzového volania. To by muselo vypadnúť podľa nového návrhu. Alebo, alebo Šilde projekt. To je vodný projekt, kde tie vnútrozemské vodné toky prepojíme teda medzi Francúzskom, Nemeckom a Holandskom. To je priateľná alternatíva v porovnaní s cestou, e, cestnou dopravou. Alebo napríklad Eastern Baltic Hub. Zlepšenie prepojenia medzi prístavmi. Habina Kotka prístav v rámci koridoru Keškemer. Samozrejme, nie je možné sa do tých pustiť, do tých projektov. To nie je úspora. Potom sa to len posunie o rok neskôr. Je to len presunutie zmysluplných investícií. Ja budem bojovať za každý projekt na rade a takisto aj tu e, pred e, rozpočtovými orgánmi parlamentu, aby sme išli cestou zmysluplných projektov. Ako bolo spomenuté, toto sú opatrenia smerom konkurencieschopnosti a e, aj pre dopravu, ktorá je priaznivá pre životné prostredie. A to všetko bude určujúce, z pohľadu budúceho roku, keby bolo možné to spustiť. To isté sa týka opatrení, pokiaľ ide o kozme, malé a stredné podniky. Tam e, redukcie krátenia budú viesť k tomu, že Európa pre mnohé startupy a malé podniky už nebude e, kontaktným partnerom a nebude možné e, žiadať od neho podporu. Skrátenie, krátenie o 25 miliónov v oblasti boj proti cezhraničnej organizovanej kriminalite terorizmus, internetový zločin. Tu máme všetko dobré argumenty na to, aby sme e, tie krátenia nepodporili a občania sú v týchto témach za nami. Stoja za nami. Európa a svet, e, táto hlava, 4. Tu sa navrhuje krátenie na úrovni 200 miliónov. 70 e, projektov, 50 projektov humanitárnej pomoci. Už teraz Európa, keď si to povieme úprimne, pokiaľ ide o tie záväzky smerom k susedom a svetu, e, zaostáva. Musíme spraviť viac preto, aby dôstojnosť, ľudská dôstojnosť týchto regiónov, v týchto oblastiach, Sahel, Zagreb, Subsárska Afrika, aby to bolo na mieste, aby sme vedeli pomôcť v prípade katastrofy. E, v mnohých oblastiach sa tým pádom Európa stane ne, ne, partnerom teda pre týchto ľudí, alebo teda nebude tým, ktorého budú kontaktovať. E, takisto v agentúrach sa navrhujú krátenia Frontex, ďalej stredisko pre podporu zamestnanosti, e, lieková agentúra a tak ďalej. Tie krátenia znamenajú, že služby, ktoré poskytujeme, budú horšie. Aj tu bude treba spoločne tieto veci prerokovať. A napriek e, ťažkým časom, e, ktoré prináša vystúpenie Spojeného kráľovstva, by sme mali spraviť všetko preto, aby sme tie rituály, ktoré vždy, realizujeme, aby sme e, ne, ich neeskalovali ešte viac. Pri dobrej vôli všetkých troch zúčastnených by malo byť možné dohodu dosiahnuť v rámci pár dní e, pred koncom toho rokovacieho obdobia. Chceme e, spraviť všetko preto, aby sme to dosiahli, aby bol governance pre rozpočet, aby sme vyslali jasný signál, že Európa bude schopná konať a že bude poskytovať tie najlepšie služby. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán komisár. spravodajcovia na 3 minúty. Poprosím, aby ste dbali na ten rečnícky, rečnícky čas, pani Holmajer. Ďakujem pekne, pani predsedajúca, vážený pán komisár. Vítam aj e, pána ministra za predsedníctvo rady. Chcem sa poďakovať tieňovým spravodajcom, za ktorými som už intenzívne e, hovorila, ale ešte predsa len budeme chvíľu spolupracovať v nadchádzajúcich týždňoch, aby sme ako parlament boli čo najjasnejší, najzomknutejší, aby sme sa obrali jasným smerom a reagovali aj na postoj rady. Pánovi komisárovi sa chcem srdečne poďakovať za to, že teda už toho veľa povedal, nemusím to opakovať, nevedela by som to ani vystižnejšie povedať. E, nejde iba o o tradičné rozdelenie úloh, teda, že my chceme toho viac a potom to rada škrtá, ale ide o to, že e, rada sama má ťažiska zamerané na budúcnosť, ale potom sú tu e, e, opačné reakcie alebo odpovede vo finančnej oblasti, ale je tu napríklad otázka klímy, digitalizácie, umelej inteligencie ehm, boja proti rakovine, proti ťažkým chorobám a podobných témach. Ak tu chceme e, na to sa zamerať, tak potom sa nedá povedať, že nakoniec zoškrtáme návrh komisie. E, treba minimálne návrh komisie podporiť. Keď vidíme, že pri e, vede a výskume v oblasti 1a 15 rozpočtu to predstavuje a tam e, je skoro 50 vašich škrtov a ja už tomu nerozumiem, ako sa to dá sklbiť s vašimi vlastnými prioritami. Keď e, chceme byť na špičke, máme byť nielen vzorom a chceme to aj dokázať, chceme vytvor, vytvárať pracovné miesta, e, chrániť klímu, byť konkurencieschopný, tak naozaj tu odpoveďou je, sú inovácia a výskum na to sa treba zamerať. 0,6 nárastu pri celkovom rozpočte, ale to neozrkadľuje ani infláciu, to je dokonca e, mínus e, v reáli. Čiže e, žiaden plus a pri výskume a inováciách je síce nominálny nárast, ale s tým sa nedá nič nové začať a tí, ktorí nám posílajú projekty vynikajúce, dobre pripravené, E, to sa vyhodnotí, získajú najlepšie známky, ale potom sú predsa len oblasti, kde e, v 93% to odmietame, pretože nie sú peniaze. A taktiež sú tu napríklad nanotechnológie, biotechnológie, budúce technológie, naozaj tam ehm, je to dôležité a preto sa na vás obraciam s prozbou. Nenechajte nás e, ako spravedajcov pracovať do poslednej chvíle a e, nakoniec poviete, že predsa len o obsahu s nami hovoriť nebudete. Ja som rada, že komisár to povedal, teda, že e, vyrieši čo najviac už v tomto štádiu, nie preto, že by sme boli tvrdohlaví, ale pretože si myslíme, že pre budúcnosť EÚ E, tu môžeme spraviť veľa v oblasti klímy, e, rozvojovej pomoci, budúcich technológií. My tu chceme európsku pridanú hodnotu a e, naozaj potrebujeme viac teraz, nie v poslednom roku a tu chcem zablahoželať komisii, pretože ona sa držala reštrikcií. Ja chcem naozaj vidieť, kde e, v členských krajinách sa tak zodpovedne pristupuje k administratívnym výdavkám, výdavkom, ako to spravila komisia. Takže hovorte s nami o obsahu, vážená rada, pretože v posledný večer sa to nedá nejakým spôsobom zvládnuť. Musíme hovoriť už teraz spolu. Ďakujem pekne. Teraz e, ďalšia spravodajkyňa pani Gardia Zabal Rubial. Áno, ďakujem za slovo, pani predsedajúca, pán minister, pán komisár. Keď začíname hovoriť o novom e, rozpočtovom rámci, povedal by som, že naše postoje neboli veľmi e, rozdielne ani pred dvoma rokmi a a pokiaľ ide o klimatické otázky, tam sa v mnohom zhodneme. A aj pokiaľ ide o celkové dopady aj na ekonomickú krízu. A v podstate, keď sme začali o týchto veciach rokovať, ešte o Brexite nebola reč. Ale e, hovorili sme už dosť aj o garancii pre mladých ľudí v prípade e, boja proti nezamestnanosti. A hovorilo sa aj o veľkých prostriedkoch, ktoré sa e, majú vyčleniť na boj proti E, respektíve e, na prispôsobenie sa klimatickým zmenám. Myslím, že práve Rada, parlament aj komisia e, v mnohom spolupracujú a pokiaľ ide o rok 2020, práve ide o to, aby sme aj cestou rozpočtu naplnili to, k čomu sme sa zaviazali. Máme, myslím, dostatočný rámec aj preto, aby sme podporili mladých ľudí aj tak, ako bolo naplánované z rozpočtu 2020. Okrem toho je tu aj program Erasmus, o tom sa tiež mnoho hovorilo a pán komisár na to tiež poukázal. Existujú tu výborné výskumné projekty, ktoré by potrebovali viac finančnej podpory. Musíme ďalej podporovať finančne aj tie krajiny, ktoré vo väčšej miere príjmajú utečencov. A je tu jednoznačne potrebné e, plniť aj tých 20 vyčlených prostriedkov na boj proti klimatickým zmenám. Okrem toho je tu aj aspekt, ďalší aspekt návrhu rozpočtu, všeobecného rozpočtu na rok 2020 v súvislosti s finančným rámcom. Tam ide o otázku sociálnu, environmentálnu a tak ďalej. Chceme zabezpečiť plynulý prechod do ďalšieho obdobia a hovorilo sa tu práve o boji proti rakovine. Aj na toto musíme hľadieť z hľadiska rozpočtu. Pani von der Leyen, ako e, novozvolená predsednička komisie, určite bude sledovať patričné priority na obdobie 5 rokov a určite čo skoro budeme vidieť, či sa uberáme tou správnou cestou. Dôležité je ale, aby boli k dispozícii aj patričné prostriedky na naplňanie politických cieľov. Rada nám tu naznačuje, že e, bude potrebné prijať aj určité škrty ale vieme, že situácia sa niekedy mení práve v tom smere, že určité škrty sú nutné. A e, chceme ale konať tak, aby sa neko, nepríjmali opatrenia, ktoré sú v rozpore s rozumným hospodárením. My vieme, že treba, aby inštitúcie kontrolovali jednotlivé politiky, ktoré sa uplatňujú pre dobro našich občanov a aby to bolo dôsledné. Ide o to, aby sme plnili to, čo sme svojim občanom slúbili. Ide o to, aby Európska únia bola pripravená na budúce obdobie. Ďakujem. Ďakujem pekne a teraz eh, predseda rozpočtového výboru pán Fan Overfeld. Ďakujem za slovo, pán, pani predsedajúca. Pán minister, pán komisár, začiatkom tohto roka v marci parlament prijal e, svoje usmernenia v súvislosti s rozpočtom na rok 2020 a hovorilo sa až o období do roku 2022 v súvislosti s rozpočtom. Zameranie je predovšetkým na inováciu, rozvoj, ochranu občanov a bezpečnosť. Parlament zdôraznil význam rozpočtu a roz 2020 je práve posledným v danom programovacom období a toto obdobie z okolností e, je aj obdobím, kedy sa hovorí o teda, kedy sa konajú rokovania v súvislosti s nastávajúcim viacročným finančným rámcom. Takže ten rozpočet na rok 2020 musí hľadať aj trocha za svoje hranice smerom do budúcnosti e, v súvislosti s jadročným finančným rámcom. Preto e, sa pripisuje veľký význam aj existujúcej flexibilite aj ďalším mechanizmom, ktoré sú obsiahnuté v nariadení o viazočnom finančnom rámci. Preto sme sa veľmi pozorne zoznámili s návrhom rady ohľadne e, nového všeobecného rozpočtu a nakoniec aj predchádzajúci rečníci poukázali na niektoré tieto otázky. Rada hovorí, že e, hovorí o miere čerpania e, z rozpočtu a o schopnosti čerpať a aj v súvislosti s tým, že sa budú niektoré fondy v programoch krátiť. Ale aby to mm, bolo napríklad e, aby to bolo spravodlivé. Napríklad program Kosme, prečo by sa mal krátiť? Hej? Takže niektoré tie navrhované opatrenia ako by nedávali zmysel. Záleží od toho, aké ciele si stanoví aj fínske predsedníctvo, napríklad e, inovácia, rozvoj, e, otázky klimatických zmien, zlepšovanie digitálnych zručností, predovšetkým medzi mladými ľuďmi. Tam proste to sme tam ako si nezaznamenali. Takže to súvisia aj s ďalšou poznámkou. Toto je parlament a mám, čo skoro príde aj nová komisia a preto musíme využiť túto novú situáciu a vdýchnuť nový život do tých nastávajúcich rokovaní, vrátanie rokovaní o budúcom viacročnom finančnom rámci. Som presvedčený o tom, že sa nám podarí zlepšiť kvalitu dialógu medzi dvoma vetvami, teda e, v súvislosti s rozpočtom, teda medzi rozpočtovým výborom a medzi komisiou. E, je škoda, že dohody, ktoré boli dosiahnuté sa potom neskôr spochybňujú a aj jednotlivé zúčastné strany ich vykladajú rôznym spôsobom. Ale nakoniec máme tu spoločný cieľ. Chceme rozpočet, ktorý bude kvalitný a bude na prospech občanov únie. Ďakujem veľmi pekne. Teraz poprosím ďalšieho rečníka a prosím, dodržujte rečnícky čas. Pán Fernández má slovo. 1,5 minúta. Pani predsednička, pán komisár, kolegovia, kolegyne, toto je posledný rozpočet, teda rozpočet na rok 2020, ktorý súvisí s týmto finančným, viatočným finančným rámcom, teda tým, ktorý bol na roky 2014 a 2020. Takže treba s tým už teraz niečo urobiť. Nezabúdajme, že viadočný finančný rámec bol vlastne vyčlenený do roku 2020. Aj rada, aj parlament, aj členské štáty sa zaviazali, samozrejme aj s komisiou, že tie ciele, ktoré sa vytýčili, sa splnia. A napríklad výskum, inovácia, toto vieme, že sa nesplní. A čo s tým? Čo urobí rada? Tá ešte okresáva prostriedky na výskum a vývoj a okresáva programy, ktoré sa týkajú malých a stredných podnikov. Okresáva to, čo je dôležité pre zvyšovanie konkurencie schopnosti Európskej únie. Okresáva program Horizont 2020 a vlastne ruší E, niektoré veci a vlastne e, ruší tie veci, ktoré predtým presadzovala. Takže nezabúdajme, že je tu nakoniec aj legislatíva, ktorú sme prijali spolu s radou a tá legislatíva platí. Ďalej, článok 15, bod 3. Tam hovorí, e, konkrétne sa tam hovorí o tom, že preto prostriedky nepôjdu náspäť do rozpočtu a rada to nechce rešpektovať. A Nakoniec tu máme viacročný finančný rámec a zdá sa, že na solidaritu a migráciu, konkurencieschopnosť nie sú k dispozícii peniaze. Ďakujem. Ďakujem pekne. Pán Fernández hovoril za EPP. Frakciu teraz eh, pán Lahu Turu na 3 minúty za SAD. Ďakujem pekne, pani predsednička, vážení priatelia. Pondelok sme začali pracovať a e, začali sme minútou ticha na počesť mŕtvych v Španielsku kvôli silným dažďom aj v Európe e, sú e, tisícky e, rodín zničených kvôli klimatickým zmenám. Pondelok sme boli všetci veľmi dojatí, ale okrem emócií si treba položiť otázku, či sme schopní konať, ak chceme sa vyhnúť eh, klimatickému chaosu, tak treba izolovať naše domy, továrne, eh, zmeniť polnospodárske modely, prejsť na obnoviteľné zdroje. Je to obrovská úloha a eh, Európsky dvor auditorov hovorí, že treba 1100 miliard eur ročne v súkromnom aj verejnom sektore. Toľko treba nájsť každý rok podľa dvora auditorov. Žiaľ, navrhovaný rozpočet vzrástol iba o 0,6 miliárd. E, to, je, to sú prostriedky pre klímu, dokonca v, e, reálne je to e, pokles o 1,3 Pre mňa je jasný odkaz, teda, že je nám je jedno, že horí amazonský prales, budúcnosť našich detí je nám tiež ukradnutý a keď budeme sobotu protestovať, tak budú od nás chcieť, aby sme bojovali za verejné blaho, ale peniaze tu sú. Európska centrálna banka oznámila, že 240 e, miliard ročne dá k dispozícii a vieme, koľko za to môžeme izolovať domov, koľko vytvoriť pracovných miest miest s týmito peniazmi každý rok a tiež všetci vieme, že už 4 roky 90 eh, prostriedkov Európskej centrálnej banky išlo do špekulácie. Takže neviem, či mi niekto dnes môže vysvetliť, prečo sa všetky eh, prostriedky, tých 240 miliard, nepoužíva na zmenu polnohospodárstva, obnoviteľné zdroje, izoláciu a vytváranie pracovných miest. Neviem, či mi to niekto vie vysvetliť aj našim deťom, prečo tieto peniaze sa nepoužívajú na verejné blaho. Stojíme pred nevydanou krízou, je e, naozaj veľmi závažná, bezprecedentná, musíme teda priniesť aj nové odpovede, preto treba e, byť ambicioznejší. Hejder to povedala. SAD je proti všetkým škrtom rady, nie je tam žiadna konzistentnosť a my chceme využiť všetky dostupné prostriedy na prostriedky na to, aby sme viac konali 3,4 miliardy, zhruba to predstavuje pre zamestnanosť mladých, e, utečencov, boj proti klimatickým zmenám. Je to všetko dôležité. Aj takto nebude stačiť a preto okrem tých 3,4 miliard socialisti a demokrati e, neodsúhlasia rozpočet, iba ak budeme mať záruky od komisie aj od rady, aby sme naozaj získali rýchlo nové zdroje. Nestačí povedať, že chceme klimatickú banku. S tým teraz všetci aj súhlasia